Pán predseda prichádza. Ďakujem veľmi pekne. Opätovne začíname naše zasadnutie. Dovolte mi požiadať vás, aby ste si sadli. Zápisnica a e, zo včerajška je k dispozícii. Má proti tomu niekto námietky? Vidím, že nie. Tým je protokol tým je zápisnica schválená, vážené dámy a páni.